za znovu otvorené zápisnicu a prijaté texty z toho zasadnutia. Máte k dispozícii. Má prosím niekto nejaké námietky voči zápisnici? Nikto sa nehlási, čiže zápisnica je schválená. Vážené kolegyne, vážení kolegovia na tribúne, vítam delegáciu z amerického